Good morning everyone. Welcome to the IMCO. Dobrý deň všetkým. Vítajte na zasadnutí výboru IMCO. Ako prvý bod, teda v prvom rade príjmeme program, ak je to v poriadku. Pri bode 5a Mali by sme hlasovať o návrhu stanoviska o boji proti počítačovej kriminalite, bod 12 o zmluvách online a ďalších typoch predaja to bolo presunuté na 22. a preto poobedňajšie zasadnutie sa zrušilo. Ak nie sú ďalšie pripomienky, tak by som rada len pripomenula, že e, toto zasadnutie je vysielané naživo. Vítame našich e, divákov a chcel by som, chcel by som pripomenúť, že správa z návštevy v Estonsku v Taline v, v apríle je k dispozícii v angličtine a v júni bude k dispozície aj v ďalších eh, jazykových verziách. 2. 3. maja sme mali stretnutia. Môžeme schváliť zápisnicu zo stretnutia? Ak áno, tak ďakujem. A včera sme mali veľmi dobrú konferenciu predsedov a spoločne s ďalšími predsedami aj s, prezident, s predsedom Tajaným sme sa chceli pozrieť na to, ako môžeme zlepšiť e, a zjednodušiť rôzne konflikty, presahy, a vzťahy medzi jednotlivými výbormi. Predovšetkým pre nás je veľmi dôležitý digitálny jednotný trh a budeme pracovať spolu s koordinátormi na tom, aby sme videli, ako môžeme eh, urobiť ten legislatívny proces jednoduchší, plynulejší spolu s, s Michelom Barnierom eh, v rámci otvorenia eh, rokovaní o Brexite v júni. O tom sme tiež hovorili a dôležité je tiež Dôležitá je tiež angažovanosť, jeho angažovanosť vlastne s Európskym parlamentom. A po ďalšom zasadnutí koordinátorov to dáme na program dňa a teraz prechádzame už k nášmu pracovnému programu. A prvým bodom je kódex elektronickej e, komunikácie. E, spravodajkyňou je Dita Charanzová a odovzdávam slovo. Dite. Ďakujem, pani predsedniška. Myslím, že môžem byť stručná, pretože musíme skončiť na čas, aby sme mohli uh, mať aj hlasovanie. Chcem sa poďakovať uh, kolegom za 781 pozmeňujúcich návrhov. Na technickej úrovni sme dosiahli dohodu o tom, čo pravdepodobne bude dosť veľký počet kompromisných e, návrhov. Uh, Eh, ja mám tiež návrhy, zatiaľ eh, sa to ešte diskutuje a budú tam aj nejaké dodatočné návrhy. Určite si to bude vyžadovať eh, ochotu, trošku aj ustúpiť, robiť kompromis zo strany všetkých skupín. Dúfam, že to všetci chápu. To sa tiež bude vyžadovať tiež na to, aby sme mali disciplinované hlasovanie o dva týždne. Pokiaľ ide o to stanovisko, nepôjdem Eh, do detajlov už eh, som o tom hovorila na poslednom zasadnutí, ale chcela by som len povedať, že je jasné z návrhov, že všetci podporujeme to, aby elektronická komunikácia bola dostupná pre všetkých za rovnakých podmienok, aj pre občanov s postihnutím. Uh, a v takomto duchu boli predložené aj mnohé návrhy a tiež moje e, kompromisné návrhy. A rada by som povedala, že keď e, sa stanoví nejaká principiálna požiadavka, nie je potrebné e, to opakovať na všetkých miestach. Ide len v podstate o taký, také, také zdravé rozhodovanie a pripravenie legislatívy. A e, e, potrebujeme reagovať na digitálnu transformáciu našej spoločnosti, pokiaľ ide o univerzálne služby koncovým používateľom. Budem sa snažiť zobrať do úvahy čo najviac z návrhov a e, samozrejme pri vypracovaní návrhu stanoviska môžem slúbiť, že budem naďalej pokračovať mojej snahe byť takým úprimným vyjednávačom a e, snažiť sa priniesť e, čo najneutrálnejšie a najférovejšie riešenie pre všetkých. Chceme sa vyhnúť e, zlyhaniam trhu, e, prosr- vyhnúť sa monopolizácii trhu a nerovnováhe medzi podnikmi a spotrebiteľmi. Myslím, že by sme mali umožniť zdravú hospodárskú súťaž. Nechceme stanovisko, ktoré by zneužívalo legislatívu, aby poškodzovalo nejaké záujmy podnikov alebo eh, spotrebiteľov, alebo aby uprednostňovali záujmy niektorých iných podnikov. A ja verím, že je to tiež názor väčšiny eh, v tomto výbore. Teším sa na vypočutie si vašich názorov a priorit. Ďakujem pekne, Dita. A teraz niekto za socialistov? Kristof Šaldemosa. A za EPP? Áno, nech sa páči, odovzdávam vám slovo. Pán Lambert van Nistelrooy, ja som tieňový spravodajca za EPP. Ja neviem, o aký postup tu ide, ale teda môžem hovoriť. Áno, dobre. Uh, ja e, som bol e, pri tom procese so, spolu so spravodajkyňou a, a radi by sme trošku objasnili aj naše, e, naš, náš postup, respektíve vnímame tento postup ako správny. Hlasovanie 22. júna, budúci týždeň, bude tam príležitosť znova sa pozrieť aj na kompromisné návrhy a tie, ktoré boli predložené teraz. Sme ochotní nadalej udržiavať kvalitu a rýchlosť našich výsledkov. A, a tri pripomienky z mojej strany. Ako ste povedali, už ste zobrali do úvahy mnoho e, pozmeňujúcich návrhov aj kompromisov, predovšetkým pokiaľ ide o ľudí s, s postihnutím, aby to lepšie fungovalo. Ale vo všeobecnosti by som mohol povedať, že otázka je tiež e, v tom, aby sme si zachovali naše, zo, našu zodpovednosť a povinnosti v rámci IMCO voči o, e, koncovým používateľom. A tuto mám na mysli o schopnosti o, e, umožniť všetkým hráčom súťažiť a dosahovať lepšie výsledky v Európe. A pravdepodobne sa musíme pozrieť aj na definície. Podľa mňa máme veľmi e, dobrú e, horizontálnu legislatívu pre spotrebiteľov a myslím si, že je to tiež efektívne. A myslím, že pokiaľ ide o internet všetkých vecí, že nie je potrebné to zahrnúť tu do tejto legislatívy. Potrebujeme to urýchliť, potrebujeme lepšiu kapacitu, E, pokiaľ ide o schopnosti nášho telekomunikačného balíka a, a nechceme hovoriť len o ďalších krajinách e, v Ázii. E, musíme sa pozrieť na tento krok a myslím, že by sa to malo urobiť v ITRE. A chcel by som poprosiť spravodajkyňu, aby bola v priamom kontakte, pretože nejde o to, aby sme iba my odvedli dobrú prácu, ale aby tam bola vlastne harmónia v celom parlamente, vlastne, o, respektíve vo výboroch ohľadom e, tohto, e, pokiaľ ide o túto oblasť. Pokiaľ ide o e, povinnosť univerzálnych služieb, treba preskúmať aj ďalšie možnosti zaručenia kontaktu a potom ešte moja tretia pripomienka sa týka e, hovorov v rámci EÚ. Myslím si, že potrebujeme ešte viac informácií predtým, než e, tam pristúpime k nejakým e, krokom a preto chcem potrebne preskúmať kompromis budúci týždeň. Uvidíme, či sa budeme môcť držať nášho harmonogramu. Ďakujem pekne, Lambert, čiže tieňový spravodajca za EPP. A kto teraz? Kristof Šaldemóze za SAD. Ďakujem pekne. Kolegyňa se bola uh, e, tieňovou spravodajkyňou, ale sa, ospravedlňujeme, e, sa ospravedlnila a ja uh, mám tu jej poznámky. Uh, vraví, že uh, si pri pozmeňujúcich návrhoch uvedomila, že mnohé sú dobré, ale tiež si myslí, že sú tam isté problémy pri niektorých. Niektoré sú z politického hľadiska ťažké, aby ich podporila. To je povinný rozpočet pre USO, potom tá doba 9 rokov eh, a tiež je pre ňu problematické zachovať plnú harmonizáciu legislatívy eh, na eh, ochranu spotrebiteľov. Celko predložila 187 návrhov, ktorými chce zjednodušiť a zlepšiť návrh komisie a minimálne udržať návrh komisie, pokiaľ ide o e, signály. E, je potrebné posilniť e, práva občanov s postihnutím a tiež zabezpečiť to, aby zoznam prílohe 5 neporušoval princíp neutrality, zachovať minimálnu úroveň harmonizácie a zaviesť ďalšie záruky. Um, v článkoch 95 až 99 podporuje komisiu, pokiaľ ide o baličky, ale je tiež dôležité, aby spotrebitelia e, neboli e, doslova uväznení v takých e, zmluvách o baličkách. A tiež chce preskúmať články 112 a 116 respektíve, pardon, nie článok 112, e, ale e, núdzové hovorí na číslo 112. A pokiaľ je možné pre členské štáty podporiť to, aby e, mohli toto číslo občania štátov EÚ využívať a tiež podporiť povinnosti prenosu v článku 106 E, e, zachovať e, mediálnu pluralitu, ako aj povinnosti a práva teda občanov s postihnutím. Ďakujem pekne, Chris. A teraz za ECR, pán Dalton. Ďakujem, hovorím teraz v mene Viki. Ak dnes zvýťazí, tak ja preberiem prácu na tejto téme. No, človek nikdy nevie. Samozrejme, želám jej všetko dobré. Ďakujem v jej mene. Dobre, ja som v tomto nový, čiže snažím sa v tomto zorientovať, ale kľúčové body z nášho pohľadu sú to, že sme si vedomi, že e, sa e, tie kľúčové prvky ešte neprediskutovali, e, povinnosť univerzálnych služieb, úroveň harmonizácie, a potom otázka o TT. A preto ešte trošku nás nepokojuje harmonogram. E, Sme otvorení možnosti posunúť trošku hlasovanie, ak je to potrebné, aby sme mohli mať e, náležitú diskusiu, ale e, teda je to iba taký návrh. A pokiaľ ide o kľúčové body, poprvé prístupnosť, dostupnosť, myslím si, že spravodajkyňa sa uberá správnym smerom, ale musíme zaručiť to, že to, čo sa dohodne v kódexe, nebude zasahovať alebo presahovať kódex e, mm, pre občanov s postihnutím. Myslím si, že niektoré veci musíme e, jednoducho zaručiť, aby tam bol súlad vlastne s tým zákonom o dostupnosti, e, pretože inak to môže byť trošku komplikované pre ľudí, ktorí sa snažia na tomto pracovať. Pokiaľ ide o povinnosť univerzálnych služieb, vítame e, prístup spravodajkyne ísť nad ramec toho, čo navrhuje komisia v článku 79 A naďalej si myslíme, že máte spoločnú definíciu na základe minimálnych služieb. E, to nevyhovuje národným trhom. E, malo by sa to stanoviť podľa národných podmienok. E, myslíme si, že ešte treba odviesť viac práce, aby sme dosiahli vyvážený kompromis pokiaľ ide o mobilné veci, um, myslíme si, že prostredníctvom aj povinnosti univerzálnych služieb je treba rozšíriť mobilné pokrytie v jednotlivých oblastiach. Teraz rýchlo ešte k plnej harmonizácii, to je pre nás kľúčová vec. Chceme vysokú úroveň minimálnej e, harmonizácie, ale nie plnú harmonizáciu. Chceme, aby členské štáty mali mať mali možnosti. Napríklad článok 95 eh, Spojené kráľovstvo má konkrétne podmienky, eh, ktorým sa zabraňuje eh, nesprávnemu predaju alebo podvodnému zavadzajúcemu predaju mobilných služieb. A ak by sme išli k našim občanom a povedali, že v podstate budeme znižovať vaše práva, tak by to nebolo dobre. Preto potrebujeme uh, E, záručiť to, aby, sa to, aby tam nebola plná harmonizácia. To je náš názor. A tiež pozor na to, ako regulujeme OTT. E, napríklad niektoré ustanovenia nie sú úplne relevantné, napríklad e, slobodné služby a preto musíme na to dávať pozor. Ale už som teraz hovoril príliš dlho a teším sa na spoluprácu v budúcnosti a ďakujem za odvedenú prácu zo strany spravodajkyne aj tieňových spravodajcov. Ďakujem, Daniel. Teraz za zelený Julie Reda. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem spravodajkyni za odvedenú prácu vzhľadom na to, že máme eh, dve minútky do hlasovania, tak veľmi stručne. Myslím si, že diskusie na technických stretnutiach a stretnutiach tieňových spravodajcoch idú správnym smerom, nemáme žiadne obavy. Pokiaľ ide o prístup spravodajkyne, eh, možno teda taká jediná obava je to, že musíme zaručiť, že eh, sa budeme venovať tým piatým článkom, respektíve e, dosiahneme nejakú spoločnú pozíciu o kompetenciách IMCO čo najskôr. E, ďakujem, Julia. A ak e, nechcú vystúpiť žiadni ďalší tieňoví spravodajcovia, otváram debatu a priestor pre kolegov. Niekto by sa chcel vyjadriť? Ak nie, otváram, dávam slovo znova Dite, našej spravodajkyni. Ďakujem pekne za všetky pripomienky. Len veľmi stručne, aby som to zhrnula, určite už ako Lambert si povedal, rýchlosť je dôležitá, ale tiež výsledky a osobne trošku ma to znepokojuje, keďže mám skúsenosti prvými technickými e, stretnutiami. No neviem teda, že či sa budeme môcť držať toho pracovného harmonogramu, ale ako si povedal, e, budeme o tom diskuso- diskutovať budúci týždeň. A tiež zdieľam tvoj názor, že musíme spolupracovať s ITRE, aby sme dosiahli ten konečný výsledok e, a aby to bolo podporené v oboch výboroch. E, tá interakcia je skutočne kľúčová. Tiež súhlasím s, e, s tým, že môžeme to možno trošku oddialiť, respektíve mať tam tú konzistentnosť e, ohľadom, ja neviem, napríklad súkromných dát a podobne. takže ďakujem pekne za všetku vašu podporu a teším sa na našu spoluprácu na ďalšom stretnutí tieňových spravodajcov. Ďakujem pekne, Dita, a týmto ukončujem diskusiu. Prechádzame k hlasovaniu. Všetci máte karty, hlasovacie karty? Dobre, ešte čakáme, aby si všetci pripravili hlasovacie karty a hlasovacie zoznamy. We are starting the vote. Začíname hlasovať. Rúža, we are starting the vote. Začíname hlasovanie. Okay, the first uh, report we are voting. Takže prvá správa, o ktorej hlasujeme, to je boj proti počítačovej kriminalite za von Buswit, teda Anneli, je spravodajkyňou. Ja by som sa len chcela poďakovať za túto príležitosť a tiež poďakovať sa sekretariátu, pretože sme mali veľmi taký uh, Eh, plný eh, pracovný, eh, plné pracovné nasadenie. Nemali sme veľa času. Ďakujem za všetky pripomienky k pozmenujúcim návrhom. Takže ďakujem všetkým za spoluprácu. Kolegovia, rada by som len povedala, že bohužiaľ nemáme dánsky preklad kvôli tomu, že je niekto chorý. A dúfam teda, že to nie je problém. A teraz prechádzame k hlasovaniu. Dobre, odsek 7. E, pozmeňujúci návrh 5. Za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Overíme si to. Dobre, pozmeňujúci návrh 5. The vote is closed. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 7. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 8. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 9. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 10. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Overíme si desiatku elektronicky. Končujem hlasovanie. Zamietnuté. 15 proti 15. 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. 12, to je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 13 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 14 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 15 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 16 za proti, zdržali sa, prijaté 17 e, za, vypadáva 18, vypadáva 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si 19. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. 20. Za, proti zdržali sa zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 21 za, vypadáva, 23, respektíve hlasujeme o 21, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. 24 za, proti. Socialisti? Zdržali sa? Prijaté. 25. Vypadáva. 27. za? Proti. Zdržali sa? Prijaté. 26 vypadáva. 28 za. Proti zdržali sa prijaté 29 za, proti, zdržali sa prijaté 1 v úvodných ustanoveniach, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 2 za, proti, zdržali sa prijaté 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Hlasujeme o celej správe respektíve celom tomto stanovisku, tak ako bolo pozmenené. Ukončujem hlasovanie. Prijaté 29 eh, za, 0 proti. Gratulujem spravodajkyni. Takže eh, eh, teraz prechádzame k Európskej vesmírnej stratégii. No, Evelyn Gepard je spravodajkyňou. Chceli by ste niečo povedať? Chcem sa len poďakovať za dobrú spoluprácu s mm, kolegami, kolegyňami. A mali sme dobré kompromisy podľa mňa a môžeme o tom hlasovať. Nie sú s tým žiadne veľké problémy. Ďakujem, Evelyn. Ďakujem, Evelyn. A teraz prechádzame k hlasovaniu. Kompromis. Dva, Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh 2. Pardon, 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 6. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 16. za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Kompromisný návrh 16. Musíme si overiť, koľko členov EPP tu máme. Takže ešte raz budeme hlasovať. Od začiatku poprosím vás. Sorry, there is a technic- Zasa, že tu máme nejaké technické problémy so systémom. Poprosím vás o strpenie. Budeme o chvíľočku hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 16. No. Sorry, colleague, we're just uh, checking. Ospravedlňujem sa, kolegovia, len sa snažíme zistiť, že ako to tu funguje v tomto digitálnom svete. E, skúsime hlasovať teda o 16. Uvidíme, že či tá technológia nás podporí alebo nie. Dobre, hlasujeme o 16. Pozmeňujúci návrh 16. Dobre, takže bolo to prijaté a funguje to. Teraz 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Odmietnuté. 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijaté. 25, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz prechádzame ku kompromisnému návrhu 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz e, návrh 1 v úvodných ustanoveniach, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A hlasujeme teraz o celom návrhu stanoviska v pozmenenom znení. Ukončujem hlasovanie. 29 za, jeden sa zdržal, dva hlasovali proti. Gratulujem spravodajkyni a teraz prechádzame k hlasovaniu o rozpočte na rok 2018, je mandát pre trialog. Daniel Dalton je spravodajca. Chceli by ste sa vyjadriť? Ak nie, tak ideme hlasovať. Návrh jednak to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2, za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 e, za, proti, zdržali sa, prijaté. 11 za, proti, zdržali sa. Myslím, že si to musíme overiť. Končujem hlasovanie. Zamietnuté. Jedným hlasom. 12. To je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 4. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Teraz 15. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté. 16. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Hlasujeme o konečnej podobe. Ukončujem hlasovanie. Bolo to prijaté. 30 za, 2 ja, hlasovali proti, žiadne zdržania. Ďakujem spravodajcovi a teraz prechádzame k poslednému dnešnému hlasovaniu o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu. Katrin Stiller je spravodajkyňa, odovzdám vám slovo. Ďakujem všetkým, ktorí na tomto pracovali a môžeme hlasovať. Ďakujem, Ana Mária. Dobre, a teraz odovzdávam slovo ešte Martinovi Lokatovi. A nie na otvorenie debaty, len procesná pripomienky. Áno, ja som nebol e, úzko zapojený do tohto procesu, nie som spravodajcom ani tieňovým spravodajcom, ale len zo pár pripomienok. Myslím, že znie, že aj niektorí moji kolegovia majú pochybnosti o tom, e, aký bol postup. Nie je mm, možné, aby e, včera o 11.00 prišli nejaké nové veci a dnes, že vlastne v podstate je diskusia, či sa to odloží alebo nie, ale e, nemyslím si, že to je uspokojivý postup a si myslím, že mnohí ani nevedia poriadne, o čom teraz budeme hlasovať. Dobre, ďakujem, budeme o tomto hovoriť na koordinačnom stretnutí, ale myslím si, že teraz všetky politické skupiny súhlasili, že budeme hlasovať podľa tej dohody zo včerajšej noci, čiže sa všetci budú držať tejto politickej dohody a ďakujem všetkým a ideme teda na to hlasovanie. No. Amendment 60. Pozmeňujúci návrh 16. Kto je za? Proti? zdržal sa prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 17 za, proti, zdržal sa. Preveríme. Myslím, že tu viackrát e, budeme preverovať hlasovanie v tejto správe. A zatváram hlasovanie. Je to prijaté 16 proti 15. A Idem na kompromisný pozmeňujúci návrh 18. Eh, Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté 17 ku 15. A teraz musíme hlasovať o všetkých pozmeňujúcich návrhoch 329. Otváram hlasovanie. Áno, musíme hlasovať o tom pozmeňujúcom návrhu. Pozmenujúci návrh 320. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 221. Otváram hlasovanie. Je to zatvorené, je to zamietnuté. 322. Otváram hlasovanie. Zatvorené, zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté o jeden hlas. 323 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 324 za, proti, zdržal sa prijaté, 325 za, proti, zdržal sa prijaté, prijatý. 326 za, proti, zdržal sa, prijatý. 327, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie, je to zamietnuté. 328 za, proti, zdržal sa, prijatý. Preveríme 328. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. Budeme hlasovať o 31 za, proti, zdržal sa prijatý. 329, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Idem na 330. Za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 32. Otváram hlasovanie. Zatváram. Je to prijaté. 331 za, proti, zdržal sa zamietnuté, Preveríme 331. A zatváram hlasovanie. Z EPP je jeden hlas navyše. No, ľutujem, opäť je to stroj proti nám. Takže v každom prípade je to zamietnuté. 321 zamietnutý. Idem na 322. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Idem na 334, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie, je to zamietnuté. Idem na 334, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. A jeden hlas. 325. Verte mi. Ideme na pozmeňujúci návrh 33. Otváram hlasovanie. kolegovia. Otváram hlasovanie o 336. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. A idem na 337. Otváram hlasovanie o 337. Zatváram hlasovanie. Je to Zamietnuté hlasujeme o 338. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. Ideme na kompromis 19. Za, proti. Zdržal sa prijatý. Kompromis 200, 20. 20. Na strane 10 aspoň niektorí z nás sme na strane 10. Otváram hlasovanie o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu 20. Zatváram hlasovanie, je to zamietnuté 15 ku 15. Takže musíme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, e, od pozmeňujúci návrh 42, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté 16 ku 16. Teraz 375, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 376. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 377. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté 16, 16. 378. Otváram hlasovanie. Zatváram. Zamietnuté 16 ku 16. Pozmeňujúci návrh 43. Otváram hlasovanie. Zatváram. Prijaté 15. 379. Vypadáva. Ideme na 381. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Ideme na pozmeňujúci návrh 382 a 44 sú totožné. Otváram hlasovanie. 382 a 44. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté o 1. Pozmeňujúci návrh 383. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté 16 ku 14. Idem na kompromisný pozmeňujúci návrh 21. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Preveríme. Kompromis 21. E, 21. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Ideme na pozmeňujúci návrh 45. Aha, 387 sú totožné. Otváram hlasovanie. Zatvorím hlasovanie. Zamietnuté 1. A 386. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté 16, 16. Pozmenujúci návrh 46. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté 16 16. Teraz ideme na 388 a 47, toto sme. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zametnuté 16 ku 15. Idem na pozmeňujúce návrh 390. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté 17 ku 15. Teraz ideme na pozmeňujúce návrh 391. 91. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté 16 16. Pozrieme sa na vrch 392. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz ideme na pozmeňujúci návrh 393. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 394. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté 16.15. Pozmeňujúci návrh 300 vypadáva. Idem na kompromisný pozmeňujúci návrh 22, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 23, za, proti, zdržal sa prijatý. Ideme na na návrh 60. Za. Proti. Zdržal sa. Preveríme. Preveríme na návrh 60. Zatváram hlasovanie, je to prijaté. Kompromis 39. E, hlasovanie bloku spolu s kompromisom 24, 25, 26, 27 a 28. A prísluš- a príslušných pozmeňujúcich eh, úvodných ustanoveniach eh, otváram hlasovanie kompromise 39. Zatváram hlasovanie a je to zamietnuté. Musíme hlasovať o tom spoločnom pozmeňujúcom návrhu jedinom 61 eh, pozmeňujúci návrh. Otváram hlasovanie. Nie, sú tu všetky totožné, takže dávam ich, o nich hlasovať ako jednom 425, to je hlasovanie v bloku, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie, je to zametnuté. Štyristo dvadsať otváram hlasovanie. A. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté 18. Q11. Ideme na si návrh 427, e, 428 totožné a otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie a je to zamietnuté. A ideme na pozmeňujúci návrh 429, Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 420, otváram hlasovanie. 430, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 431 za, proti, zdržalo sa zamietnuté. 432 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 433 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 434 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 435 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 436, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie, je to zamietnuté. Ideme na pozmeňujúci návrh 437. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie, je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 438. 4 spolu so 439 sú totožné. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Ideme na pozmeňujúci návrh 440. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 441 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 442 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 443 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 444, otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 444. 444 vypadáva 445, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 445, je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 446 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 447 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Teraz kompromis 40 e, bloku spolu s kompromisom 41, 42, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a príslušné úvodné ustanovenia, kto je za, proti, Zdržal sa prijatý. Idem na kompromisný pozmeňujúci návrh 41, strana 22. Pretože to bolo hlasovanie bloku, ideme na kompromis. Ešte chvíľu. Ideme na pozornosť na vrch 509. Bolo to ehm, hlasovanie bloku, strana 26. E, dávam hlasovať o pozornosť vrhu 509. 509 hlasujeme. 509. A e, zatváram hlasovanie zametnuté 16 ku 14. A teraz ideme na pozmeňujúci návrh 66. Dávam hlasovať. A zatváram hlasovanie. Je to zametnuté 15 ku 15. A ideme na pozmeňujúci návrh 510. Otváram hlasovanie. 510. Zatváram hlasovanie zamietnuté 16 ku 15. Ideme na kompromisný pozemčný návrh 43 za, proti, zdržal sa prijatý. Idem na kompromis 44 e, za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 46 e, za, 45 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 46 e, za, proti, zdržal sa prijatý. Ideme na pozmeňujúci návrh 538, strana 29. Otváram hlasovanie o 538. 39 spolu. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz sme odhlasovali 538, je to zamietnuté a teraz hlasujeme o 539 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Ideme na pozmeňujúci návrh 540. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Idem na 500 Počkajte chvíľu, musím preveriť. Ideme na pozornici návrh 557, strana 31. Za, proti, zdržal sa zamietnutý, 558, otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 559 za, proti, zdržal sa. Preveríme 559. Je to zamietnuté. 560, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 561, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie, je to zamietnuté. 562, otváram hlasovanie. zatváram hlasovanie, je to zamietnuté. 563, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie, je to zamietnuté. 564 za, proti zdržal sa zamietnutý. 67 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Preveríme 67. A zatváram hlasovanie. Zamietnuté. si návrh 565. Otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 566. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté 1615. 567. Otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. A zamietnuté. Tiež dám hlasovať 571 eh, a 570 totožné. Otváram hlasovanie. Je to zatvorené. Je to zamietnuté 16 ku 16. 568 a 569 sú totožné. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté 16 ku 16. Pozmeňujúci návrh 68. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 47. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. A preto ideme na jednotku 16.15. Tak ideme na Pozmeňujúci návrh 69 za. Pozmeňujúci návrh 69. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 70. Otváram hlasovanie. Tak ja budem hovoriť, aké sú väčšiny. Zatváram hlasovanie. Je to 17 14, e, zamietnutý, jeden sa zdržal. Máte to na obrazovkách, na displejoch. Idem na 71, otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. Je to prijaté 18 14. Idem na kompromis 1 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 76, otváram hlasovanie. Prepačte, je tam chyba zo zozname. Idem na pozmysel vrch 77, otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. Je to prijaté 15 ku 13. Idem na kompromis 2, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie, je to zamietnuté 17 ku 15, e, takže musíme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch 78. E, Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie, je to zamietnuté 79. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 80, otváram hlasovanie. Je to zamietnuté, 16 ku 16. 81, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 82, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie, zamietnuté 19.13. Kompromis 3. Kto je za? Proti? trzal sa prijatý. Ideme na pozmeňujúci návrh 85, 86. Sú totožné. Dávam o nich hlasovať. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté 1614 Ideme na pozmeňujúci návrh 87 a 88 totožné. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 7 15. Preto hlasujeme o pozniciach návrhoch 89. Otváram hlasovanie. zatváram. Je to zamietnuté 17 13. Ideme na pozmysel návrh 9, 90. Eh, Otváram hlasovanie. Zatváram. Je to prijaté 16 15. 91. Otváram hlasovanie. Nie. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Idem na kompromis 6. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. 17 14. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Kompromis 7. Zatváram hlasovanie. Zametnuté. 16.15. Tak ideme na pozmeňujúce návrhy 2 a 106 totožné. Hlasujeme o nich. Zatváram hlasovanie a je to zamietnuté 16 Pozmeňujúce 15. 107. návrh 107 Dávam hlasovať. Je to zamietnuté. 16 15. 108 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 109 otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. Je to prijaté. 17 14. Ideme na pozornici návrh 100. 110. Otváram hlasovanie. O 110. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté 16 15. na návrh 111. Otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté 17 13, kompromis 8 za proti, zdržal sa, prijatý. Ideme na pozornici návrh 115 a 16. sme. Otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie, to zamietnuté 16 ku 15. Idem tam pozrieť návrh 117, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie, zamietnuté 15, 15. 118, zatváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. 17 13. Idem na kompromis. 9 za. Proti. Proti. Zdržalo sa prijaté. Teraz prídeme ku kompromisnému návrhu číslo 10. Za proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 11, za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 12, za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromisný návrh 13, za, a nie, otváram elektronické hlasovanie. Kompromisný návrh číslo 13. Uzatváram elektronické hlasovanie. Následne prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu číslo 8 a 145. Tie sú identické. A uzatváram teraz hlasovanie, je to zamietnuté. 15 proti 16. Kompromisný návrh číslo 14. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie zamietnuté. 14 proti 17. Takže 146. Teraz otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmejúci návrh číslo 9. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté 17 proti 15. Uzatváram elektronické hlasovanie. Teraz pozmeňujúci návrh 148. Uzatváram elektronické hlasovanie, je to zamietnuté. Kompromisný návrh 15, otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie, prijaté. 17 proti 14. Pozmejúci návrh číslo 11 ten je identický so 151, takže budeme o tom hlasovať spoločne. Otváram elektronické hlasovanie uzatvorím elektronické hlasovanie, zamietnuté 16 proti 15. 152 otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie, zamietnuté jedným hlasom rozdielom. Pozmeňujem si na číslo 12. Otváram elektronické hlasovanie. Nie, nie je to identické, takže iba o 12. budeme hlasovať o zamietnuté. Pozmenujúci návrh 153 a 13. Tie sú identické, takže otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 154. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Opätovne je to zamietnuté 17 proti 15 za. Otváram elektronické hlasovanie 155. -ky. Uzatváram elektrické hlasovanie. Zase zamietnuté 17 proti 15. 156. -ka. Uzatváram. elektronické hlasovanie zamietnuté. Opätovne 15-17. 157. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie zamietnuté opätovne 15, 17, 14 teraz. Uzatváram elektronické hlasovanie zamietnuté zase 15 proti 17. 158. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 11 proti 21, teraz 159. Uzatváram elektronické hlasovanie, zamietnuté 19 proti, 10 za, 160. Hlasujme. Uzatváram hlasovanie zamietnuté 16-16. Teraz budeme hlasovať, ak sa to dá, unblock od 15. až po 166. Všetky politické strany súhlasia? Dobre. Takže otvárame elektronické hlasovanie spoločne. Hlasujeme od 15 po 166. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 15 za, 17 proti. Prejdeme k 167. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Je to zamietnuté. Opätovne 15 proti 17. 168. Otváram hlasovanie. Stále je otvorené. Zatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 15 a 16 proti. 169. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. 11 proti 19. Teraz budeme hlasovať o sekretariat musí overiť, čo budeme teraz hlasovať. Ktorý pozmeňujúci návrh? But is it something like 29, 25?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

schválené. Prejdeme k kompromisnému návrhu číslo 36. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 37. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. A už, už, už sme skoro na konci, drahí kolegovia. Kompromisný návrh číslo 38. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz nám zostáva ešte pozmeňujúci návrh 302. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 15-15. Teraz si to musíme overiť so sekretariatom. A ešte predtým, než pristúpime k záverečnému hlasovaniu, ďakujem pekne kolegovia, že ste boli disciplinovaní a že ste vydržali sú to pozmeňujúce návrhy, ktoré sú kompatibilné a ktoré, o ktorých sme nemuseli hlasovať. A poprosím vás, aby ste sa teraz vrátili na stránu 35. Pozmeňujúci návrh 92-93. Toto sú kompatibilné pozmeňujúce návrhy s 90 -kou. Ešte raz strana 35. 90, 92, 93. Ste tam všetci? Na strane 35? Áno, pozmeňujúci návrh číslo 92. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeníci návrh 93. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ďakujem. Teraz pozmenujúci návrh. Počkajte, hovoríme si niečo. Chvíľočku z trpezlivosti poprosím. Takže na strane 47 musíme hlasovať o 176 to bolo kompatibilné na strane 45 so 174, takže 176. Hlasujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 16 za 15 proti. Teraz, kolegovia, Záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Ešte všetci nehlasovali. A nie, už sa tak stalo. Uzatváram hlasovanie. 19 za, 7 proti, 6 sa zdržali. Veľmi pekne ďakujem všetkým spravodajcom. Dobre, takže tým sme ukončili hlasovaciu časť dnešného dňa. Budeme pokračovať v našom programe Skovodze. a veľmi rád by som chcel poprosiť, že tí, ktorí opúšťajú sálu, aby tak urobili čo najrychlejšie a v tichosti. please leave the room, those that are, don't want to continue to be in the debate and do it. Kolegovia, poprosím, aby ste čo najrychlejšie a potichu opustili túto salu, aby sme mohli pokračovať v diskusii. Teraz nás čaká prezentácia komisie o správe Refitu, čiže právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľov a marketingu. Táto správa je súčasťou fitness checku pracovného dokumentu komisie a chcela by som hneď odozdať e, slovo pánu Franciskovi Federikovi Morionovi, ktorý je zastupcom generálneho riaditeľa a súčasným riaditeľom pre záležitosti spotrebiteľov DJ Just, e, aby nám predstavil túto správu o fitness checku. Kolegovia, poprosím, e, aby ste pokračovali vo vašich diskusiách mimo túto zasadajúcu miestnosť. Please, Fonseca, Pán Franseka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani Kor, Koraca Bild. Drahí členovia výboru, som veľmi rád, že tu môžem byť medzi vami že tu môžem zastupovať pani komisárku Jourovou, ktorá je dnes na Rade pre spravodlnosť v Luxemburgu aby som mohol vám odprezentovať eh, hodnotenie predpisov v, ochrane, v oblasti ochrany spotrebiteľov, ktorú komisia zverejnila na začiatku maja, Bol to tzv. fitness check, ktorý sa týka šiestich kľúčových smerníc oblasti práva a právnych predpisov pre ochranu spotrebiteľov. A táto správa je vlastne výsledkom rozsiahlých e, konzultácií, do ktorých sa zapojili všetky dôležité orgány, subjekty, zástupcovia priemyslu, občianskej spoločnosti. Je to taký mílnik e, preto, tak milník preto bol spotrebiteľský summit v roku 2016. E, za vás to bola pani Gebhardt a pani Fuach, ktorí tam boli ktoré tam boli prítomné. Toto zapojenie nám poskytlo naozaj, opravdu, oprav, naozaj sné podnety a my sme si uvedomili, aké sú výzvy v oblasti ochrany spotrebiteľa v tom širšom politickom kontexte. Takže také prvé no, hodnotenie tohto refitu je veľmi pozitívne a ja sa pokúsim vám to všetko vysvetliť na základe piatich argumentov. Poprvé, hodnotenie komisie potvrdzuje to, že Súčasné predpisy pre ochranu spotrebiteľov sú naozaj vhodné a príslušné. Čiže pokiaľ sú efektívne uplatňované, tak pomáhajú zabraňovať problémov, ktorým by mohli dnešní spotrebitelia čeliť na eh, vnútornom trhu. Napríklad smernica proti nekalým obchodným praktikám sú dobrým základom, avšak nerozlišujú medzi predajom online a nie sú úplne technologicky neutrálne. Takže tu máme nové problémy, ktoré tu môžu vyvstať, aj keď boli prejaté ešte pred dobou, kedy sa začal e-commerce a všetky predpisy príjmať e, v tejto oblasti. Čiže sú tu určite určité oblasti, kde je potrebné ešte niečo vylepšiť, e, hlavne oblasť aplikovania Mali sme tiež akčné plány pre posilnenie takých médií ako je Facebook a Twitter, určitá obchodná prax takisto, ako je UCPD. V roku 2016 komisia aktualizovala v rámci svojich e-commerce opatrení postupy. smernice v oblasti e-commerce zaoberala, zamerala sa hlavne na to, ako tieto pravidlá môžu pomôcť vyriešiť nové vyskytujúce sa problémy v súčasnom elektronickom prostredí. Takisto aj nedávne hodnotenie nám ukázalo, že spotrebiteľská dôvera za posledných 10 rokov sa zvýšila. Viac spotrebiteľov súhlasí teraz s tým, že obchodníci väčšinou rešpektujú ich práva, a cítia väčšiu dôveru, pokiaľ ide o nákup online, dokonca aj pokiaľ ide o cezhraničný nákup. A takisto aj e, pomer tohto cezhraničného nákupu sa neustále zvyšuje. Samozrejme, že sú tu rôzne faktory, ktoré môžu ovplyvniť toto rozširovanie, napríklad narastajúce využívanie internetu. Avšak e, výsledky konzultácie ukazujú, že tento pozitívny vývoj je tiež e, možný vďaka súčasnej európskej legislatíve, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa. Naše zistenie ukazuje na to, že je možné ešte realizovať oveľa viacej, aby sa zaistilo, že obchodníci ešte viacej budú lepšie plniť pravidla, napríklad pokiaľ ide o ten fitness check. My sme sa pýtali viac ako 20 tisíc spotrebiteľov Norska a Islandu a viacej než 40 z nich odpovedalo tak, že už majú skúsenosti s nejakými nekalými obchodnými praktikami, ale aspoň teda niekedy, že sa to vyskytne. Po tretie, pokiaľ ide o regulačnú záťaž a prínos, tieto odhadované náklady na plnenie európskeho AKI sú ohodnotené ako proporčné vzhľadom na každoročný obrat. A mali by tu byť podstatné aj prínosy práve vzhľadom na to riadne plnenie a fungovanie jednotného trhu, vnútorného trhu. Po štvrté, pokiaľ ide o konzistentnosť e, európskych pravidel a iniciatív, tak táto prierezová legislatíva pokrytá fitness čekom je takou záchranou sieťou pre tie záležitosti, ktoré nie sú vyložené špecifikované nejakou konkrétnou európskou legislatívou. Však my očakávame tu návrh komisie z decembru 2015 o úplnej harmonizácii ďalkového predaja tovaru a služieb. A tu sme došli k záveru, že je potrebné pokračovať v tejto línii a vyriešiť každodenné výzvy, ako sú napríklad pokazené produkty produkty alebo reklamácie výrobkov. Ochrana spotrebiteľov zámery týchto smerníc sú teda viac ako relevantné. Spotrebitelia venujú veľký význam ochrane spotrebiteľov práve v tom rozhodovacom procese a teda aj európske postupy si budú vyžadovať aj naďalej také akcie a také postupy na celoeurópskej úrovni ktoré by boli relevantné. A presadzovanie týchto pravidel by malo byť jednotné a malo by zaistiť e, harmonizovanú mieru ochranu, ochrany spotrebiteľov. Hodnotenie pridanej európskej hodnoty nám tiež ukázalo, že pokiaľ budeme viac konzistentní po celej Európe, tak potom tieto smernice prinesú výhody, väčšiu mieru právnej istoty, takisto stability práve aj pre e, cezhraničných predajcov. Smernica tiež navyšuje úroveň ochrany spotrebiteľov jednotlivých členských štátov. Dámy a páni, avšak aj keď toto hodnotenie je pozitívne, treba si uvedomiť, že poukázalo aj na niektoré problémy, ktoré potrebné riešiť. Pokiaľ ide o ďalšie kroky, my chceme sa zamerať na tri hlavné priority. Poprvé, krok smerom k presadzovaniu. Po druhé, šírenie väčšej informovanosti medzi spotrebiteľmi, teda obchodníkmi a potom uh, e, zatielené legislatívne zmeny, aby sme si vyriešili súčasné nedostatky. Pokiaľ ide o navýšenie tohto posilnenia a presadzovanie, tak tu rátame s rýchlým uzavrením uh, z nariadenia DCPC, čo by mohlo umožniť koordinované opatrenia, ktoré, ktorými vyriešime práve tie súčasné obavy na úrovni EÚ. Ako vylepšenie presadzovania legislatívy a nápravy, tu fitness check ukazuje, že Eh, konkrétne eh, súčasné smernice ešte nie sú úplne využívané, takže je potrebné naozaj prísť s dodatočnými aktivitami a s plneniami napríklad doporučení z roku 2013, pokiaľ je o eh, kolektívnych napravných prostriedkov. Po druhé, Väčšia informovanosť. Tu sa chceme zamerať na skúsenosti z kampane z obdobia roku 2014-2015, čiže ako pozitívne dopady majú? Môžu mať eh, eh, zohrať rolu v eh, pokiaľ ide o informovanosť spotrebiteľov, napríklad 14-dňová lehota, pokiaľ ide o odstúpenie od realizovaného nákupu. Komisia zaviedla tiež pilotný projekt, aby sme mohli navýšiť kapacity na národnej úrovni, aby sme preškolovali aj malostredné podniky, pokiaľ ide o legislatívu EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Chceme zaručiť to, že európska obchodná stratégia dostane väčší priestor a bude fungovať efektívnejšie v záujme ochrany práv európskych spotrebiteľov. A v neposlednom rade si myslíme, že eh, je potrebné zaviesť eh, cieľené zmeny. Ukázalo sa, že niektoré cielené legislatívne zmeny e, môžu posilniť e, fungovanie existujúcich pravidiel. Zhodnotíme potrebu lepšieho súladu e, sankcií aby sme zvýšili ich e, odrádzajúci účinok. Po druhé, zohľad, e, budeme zvažovať to, či obete nekalých obchodných praktik by mali mať nárok tiež na individuálne opravné prostriedky. E, spotrebitelia, ktorí boli obeťami neka, nekalých e, obchodných praktík e, nemajú momentálne rovnaký nárok vo všetkých členských štátoch e, na takéto opravné prostriedky. Po tretie, chceme preskúmať, či sú potrebné legislatívne zmeny na zlepšenie transparentnosti transakcií, pokiaľ ide o online marketing. Predovšetkým by spotrebitelia mali vždy vedieť, s kým uzatvárajú zmluvu a ako to vplýva na ich práva. To je predovšetkým dôležité v súčasnom ekonomickom kontexte. Chceme podporovať inovatívny charakter e, podnikových, e, respektive podnikateľských modelov, ale tiež sa vyhnúť strate dôvery. E, tiež si myslíme, že v súlade s pokrokom o na v prácach na obsahu budúcej smernice o digitálnom obsahu je treba eh, tiež eh, pracovať na ďalších aspektoch, ako je napríklad e-learning. Ak chceme zvýšiť dôveru v e-market, eh, spotrebitelia by mali dostávať rovnaké informácie a rovnakú 14-dňovú dobu na zmenu názoru ako spotrebitelia, ktorí e, platia e, za iný typ služieb. Je potrebné vyhnúť sa možným e, presahom a posilniť vzťah s spotrebiteľmi. Smernica UCPD obsahuje tiež e, požiadavky na reklamy. Momentálne e, sú tieto požiadavky možno menej relevantné, ale e, nakoniec v oblasti B2B spolupracujeme a s dezignovanou komisárkou Gabriel a súčasnou komisárkou Jourovou s cieľom bojovať proti nekalým obchodným praktikám, tak ako bolo 10. mája ohlásené. E, je tu, čaká nás vlastne, je to v súlade srednodobým hodnotením e, digitálneho trhu. E, dámy a páni, bolo mi potešením predstaviť vám výsledky nášho fitness check. Ďakujem pekne komisii za túto analýzu našej spotrebiteľskej legislatívy a či splňa svoj účel. A chcem iba pripomenúť, že je tu balík vlastne šiestich eh, mm, smerníc, smernica o nekalých obe, obchodných praktikách, smernica o nespravodlivých zmluvných podmienkach, smernica o cenových označeniach, smernica o spotrebiteľskom predaji a zárukách, o zavadzajúcej a porovnávajúcej reklame a o súdnych príkazoch. Uh, teraz otváram priestor pre kolegov. E, máme tu tzv. sweaver, čiže takých sledovateľov alebo pozorovateľov. To znamená, otváram teda teraz priestor pre, pre politické skupiny. Pán Ivan Štefanec. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V prvom rade by som sa chcel poďakovať za prácu komisie. Myslím si, že je veľmi dôležitá týka sa inovatívnych procesov a postupov. Musíme čoraz viac určite brať do úvahy aj online služby a treba zobrať do úvahy, že nehovoríme tu iba o spotrebiteľoch, spotrebiteľoch, ale tiež o právach pre malé a stredné podniky, ktoré by mali mať väčší priestor v tejto oblasti v budúcnosti. Keď hovoríme o spravodlivých obchodných praktikách, radi by sme tu videli otázku rovnakej kvality e, pri rovnakej značke, čo je stále citlivejšia otázka na európskych trhoch, pretože by sme chceli, aby rovnaký princíp platil na jednotnom trhu. Ďakujem pekne, pán Štefanec. A teraz za SAD, Evelyn Gebhardt. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem Európskej komisii za tieto, túto naozaj veľmi užitočnú prácu. A teraz e, počkám, kým si nasadia slúchadla. A Ďakujem za túto užitočnú prácu. Ďakujem, tu máme prehľad o tom, aké máme zákony, čo je v nich zapísané, upravené, čo je príliš e, veľa, čo je nadbytočné, ako ste povedali pri tom e, zjednodušení, ale nám tu chýba, ako ste aj povedali, že naozaj je tomu tak, že občania v Európskej únii práve môžu prostredníctvom ochrany spotrebiteľov najlepšie pocítiť e, pridanú hodnotu EÚ a preto je to dôležitá otázka. A vy ste povedali, že mm, horizontálny prístup je správny a um, tu sa mi rada súhlasím a preto som radená, no, keď ste povedali, že zároveň Európska komisia predkladá návrhy zákonov, kde ide len o online nákupy napríklad pri tovaroch a mm, preto mm, sa snažíme v Európskom parlamente postaviť o to, aby online aj offline predaj e, sa posudzoval spoločne. Nemôže e, byť taká situácia, e, že zariadenie alebo služba, ktorá sa mm, kupuje online, má iné práva e, s ňou spojené ako offline e, nakupované. E, toto spotrebitelia nepochopia, rovnako ako by nepochopili, keby existoval rozdiel medzi cezhraničnými a vnútroštátnymi nákupmi. Preto musíme sobrať cestu, aby sme stále viac zjednocovali tieto práva, ale tiež, aby sme zabezpečili, že tie práva, ktoré tradične sú zakotvené e, pre občanov v niektorých štátoch, e, sa nezrušili, pretože to je už zažité právo, ktoré majú občania a ktoré vidia ako svoje vlastne, aký legislatíva, to sú práve ťažkosti, ktoré máme v týchto oblastiach. Ja by som sa zaujímala, či pri um, tejto revízii ste e, sa zamerali na niektoré oblasti, ktoré e, teraz nemáme v našich zákonoch, ale ktoré v európskom rámci sa stále viac diskutujú. Vy ste povedali, že posúdenie presadzovania práva vidíme, aké rôzne v jednotlivých členských štátoch, e, napríklad pri škandali s Volkswagenom belgickí občania ehm, majú teraz viac práv ako občania ehm, v mojom štáte, pretože v mojom štáte není kolektívny opravný prostriedok a ehm, je to svet, kde viac je e, prítomný spoločný trh, e, tak e, nastavujú otázky, ako máme k tomu pristupovať, aby občania nielen v jednotlivých štátoch, ale aj cezhranične sa mohli presvedčiť čo im prináša takéto zjednodušenie aj napríklad v spravodlivosti, keď môžu byť e, hromadné e, žaloby? E, to je tiež jeden príklad, čo je pridná hodnota v celej Európe, a aby nemuseli to presadzovať len v jednom jednotlivom štáte, aby mohli mať aj iní občania z iných štátov z toho prospech. A ďalšia otázka je otázka trvalej udržateľnosti výrobkov a stále v tej diskusii máme problém e, prebytočnosti a zastaralosti a sú na to rôzne prístupy a výpovede o tom, či máme tento problém alebo nie, ale tiež e, môže byť e, zmysluplné, aby sme si premysleli, či záročných lehotách e, musíme tiež e, otvoriť aj právo pre záručné lehoty, aby sme toto zapojili aj očakávanú životnosť produktov, pretože keď, e, keď sa tu pozriem na kolegov muzeov, keď mám holiací stroček, tak potom e, by som e, e, nemal bezpodmienečne rovnako je očakávanie o životnosti toho výrobku, ako keď si kupujem pračku. Takže mm, je to problematické a pozorhodné, keď sú tam takéto rozdiely. A v parlamente sme zodali objednávku na takúto štúdiu, ktoré výsledky očakáme v septembri o tom, že či by sme e, nemali do toho zapojiť aj e, záruku výrobcov. A otázka je, že či vy ste v tom procese revízie o tejto veci uvažovali, aby sme zistili, že či e, môžeme inovatívne a kreatívne pre občanov aj pre dobrých výrobcov v ich prospech mohli postup, pristupovať, postupovať a aby sme to robili pre občanov aj pre našich e, výrobcov, aby sme mali pozitívny prístup. Toto sú otázky, ktoré ma samozrejme tiež zaujímajú a tiež ma zaujímalo, či sa zaoberáte s takýmito myšlienkami vo vašej revízii a ako ďaleko ste v tom zašli. Thank you very much, uh, Evelyn. Ďakujem pekne, Evelyn, za ALDE. Víta Charancová. Ďakujem pekne. Tiež by som sa chcela poďakovať komisii za odvedenú prácu. Myslím si, že je to nesmierne dôležité a súhlasím s vašim záverom, že je potreba uplatňovať súčasnú legislatívu. Určite máte aj podporu našej politickej skupiny, ale ako už povedala Evelyn, ešte stále sú prípady, keď e, sa musíme pozrieť vlastne, že či je vôbec možné, uskutočniteľné e, fungovať a pracovať v rámci existujúcich existujúcej legislatívy. Hovorím tu najmä o kompenzáciách, odškodneniach pri zlyhaní trhu. Spomenul sa tu prípad Volkswagenu, čiže pozrieť sa na to, že či môžeme riešiť tieto otázky v rámci súčasnej legislatívy. K ďalším veciam zdá sa, že ste vyvodili taký záver, že e, parlament sa snaží vlastne rozšíriť predmet e, pôsobnosti e, hmatateľného tovaru um, k, na predaj online aj offline a možno, že by ste nám mohli trošku detálnejšie povedať, že ako by sa dalo napredovať, pretože ako viete, tie rokovania sú momentálne dosť komplikované a to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem, Julia Reda. Za zelených budem hovoriť v mene pána Šoltesa, ktorý tu momentálne nemôže byť ale chcel, aby som položila niekoľko otázok komisii ohľadom refitu. E, či v prvom rade, či spoločnosti alebo mimovládne spoločnosti tiež predkladajú nejaké návrhy na simplifikáciu súčasnej legislatívy, aká bola reakcia z ich strany, aké metódy využila komisia, aby ich oslovila, uh, aby sa s nimi skontaktovala, aby vlastne zaručila, že má skutočne reprezentatívnu vzorku názorov. Po druhé, platforma Refit. E, myslíte si, že je jednoduchá na použitie a máte nejakú spätnú, spätnú väzbu od používateľov tejto platformy? A nakoniec, ako rozhodujete o účasti členov? A tiež by sme chceli vedieť, E, plánujete tri nadväzné opatrenia, e, zjednodušiť regulačné prostredie tam, kde je to e, odôvodnené a zdá sa, že vy ste vyvodili také na, taký názor, že je tam malý priestor na zjednodušenie a chcete podniknúť nejaké kroky smerom k novým legislatívnym iniciatívam na ochranu spotrebiteľov. Ďakujeme a e, náš kolega bude sledovať odpovede e, zo záznamu. A ešte sa chcem spýtať, či by sa niekto chcel prihlásiť do diskusie. Ak nie, tak odovzdávam späť slovo pánovi Fonsekovi, aby odpovedal na tieto otázky. Ďakujem. Ďakujem. Pokúsim sa, pani Koraca. Ďakujem za vaše vystúpenia sme presvedčení, že máme teda realistický a vyvážený prístup. A samozrejme, nebude mať asi všetky odpovede. Momentálne začíname ten slavný postup lepšej regulácie. To znamená, na základe fitness check teda tej revízie robíme hodnotenie vplyvu. V, v rámci toho sa bude diskutovať o mnohých vašich otázkach a našim zámerom je ukončiť tento postup do konca tohto roka. A tiež e, je našim zámerom, a zdôrazňujem to slovo zámer, je prísť s konkrétnymi návrhmi koncom roka alebo v prvých troch mesiacoch budúceho roku. Čiže exante môžem povedať, že mnohé vaše otázky, vrátane e, vás, pani Gebhardt, budú zodpovedané v posúdení vplyvu a momentálne samozrejme nemám nejaké zázračné riešenie, pretože musíme e, počkať na tento postup. Dobre, ale teraz konkrétne k otázkam. Otázka... Pán Evanca? Komisia si je vedomá problému týchto týchto, e, tieto problémy vlastne marketingu e, a rovnakej kvality alebo nerovnakej kvality pri rovnakých značkách. My sa tomuto venujeme a intenzívne sa budeme, budeme diskutovať o možnej európskej intervencii 20. júna na Vysokom e, fóre a samozrejme e, dáme vám spätnú väzbu vám aj, Európs- aj Európskej rade. E, samozrejme je tu veľa uhlov pohľadu, ja sa vám, nesnažím sa vás nejako o niečom presvedčiť, len teda, že sú tu rôzne postupy, určite je tam otázka kvality prísad, použitých ingrediencií, Potom možno tiež sú tu otázky, ktoré sa týkajú skôr našich kolegov z DigiGrow a potom otázka nekalých obchodných praktík. My to posudzujeme a snažíme sa týmto holistickým spôsobom e, byť v kontakte so zainteresovanými stranami. Máme spoločnú akciu v rámci CPC a budeme sa snažiť to robiť čo najvýža, najvýváženejším spôsobom. O, o tomto vás môžem ubezpečiť a vy viete, akú pozíciu vlastne má aj pani komisárka e, takže e, o tomto viete. A pokiaľ ide otázku pani Gebhardt, e, mohol by som v prvom rade povedať áno. Áno, snažíme sa vás ubezpečiť, že ten režim online a offline e, je nielen kompatibilný, ale aj funguje s rovnakými zárukami. Áno, a teda vrátim sa ešte k tomuto niekoľko minút a samozrejme uvidíme, ako budú pokračovať rokovania e, s radou e, pri týchto dvoch návrhoch, ale naša, naše hodnotenie je také, a uvidíme teda aj, e, či sa potvrdí v posúdení vplyvy, je také, že e, smernice o spotrebiteľských právach a ochrane spotrebiteľov nám dávajú dostatočný priestor e, pre rovnaké podmienky pre všetkých. Čiže uvidíme. Pokiaľ ide o otázku, roz... A to je teda skutočná, samozrejme skutočný problém, aká je tá rovnováha medzi harmonizá... aká je tá harmonizácia v záujme pre občanov a aké je a rovnováha vlastne medzi rešpektovaním e, tradícií a istých národných e, štandardov a noriem. To je tá kľúčová otázka. A pre nás ten prvý základný krok bude ukončiť nariadenie CPC. Dúfam, že budúci týždeň viem, že správodajca e, tu teraz e, nie je, ale pred chvíľkou tu bol a dúfame, že dosiahneme e, dohodu aj s parlamentom, aj s radou a ďakujeme vám za vašu snahu, za vašu ochotu a ja verím, e, že sa nám podarí dosiahnuť aj lepšie schémy odškodňovania pre spotrebiteľov a tiež zohľadniť úlohu spotrebiteľských organizácií e, v tejto spoločnej akcii. Tak ako povedali aj na to, ako sa pýtali na to zelení, tak aby vlastne sme zaručili, že hlas všetkých bude vypočutý. Veríme, že to, táto spoločná akcia, koordinovaná príslušnými orgánmi, bude fungovať náležite a že budeme mať dobré riešenia pre spotrebiteľov v Európe. Ale samozrejme, pokiaľ ide o odškodňovanie, tak tam musíme počkať na e, hodnotenie toho odporúčania pre kolektívne odškodňovanie a kolektívne žaloby. Ja viem, aká je vaša pozícia a my s... vieme, že teda otázka harmonizácie pre online a offline e, predaje tak e, teda čakáme na ten výsledok, dúfame v našu spoluprácu. Pokiaľ je dostupnosť produktov, možno by bolo lepšie odovzať slovo mojej kolegyni a teda pani predsednička s vašim dovolením odovzdám slovo pani Manfredy, aby zodpovedala na túto otázku. E, ďakujem. Pani Gebert, to je otázka, ktorá je nám veľmi blízka. A možno ste aj videli, že závery fitness check e, kladú dôraz na snahy komisie podporiť tú širšiu obehovú ekonomiku. E, rozšírili sme kapitolu týkajúcu sa nekalých obchodných tvrdení. E, myslím si, že by sme to mali e, privítať a samozrejme je tu väčšie riziko podvodov, pretože je to aj väčší počet obchodníkov, ktorí tvrdia, že e, môžu poskytnúť také alebo také produkty či služby. A radí e, sme tomu, že aj národné e, orgány sú aktívnejšie v tejto oblasti. Niektorí z nich prijali riešenie a riešenia na boj proti e, takýmto aktivitám, ale treba ešte toho urobiť viac a veríme, že ak parlament podporí našu myšlienku poskytnúť opravné prostriedky obetiam nekalých praktí, že by to tiež podporilo ciele obehovej ekonomiky, pretože príliš často sa nachádzajú spotrebitelia v situácii, že kúpili produkt, ktorý nie je potom um, ehm, environmentálne, nie ekologický, nemá tie slúbené charakteristiky a bolo by dobre mať e, možnosti e, náhrady takéhoto produktu, respektíve odškodnenie. odškodnenie. Myslím si, že by bolo e, veľmi dobré a praktické, že by to malo praktický prínos. A potom sme si vedomí rozhovorov v rámci revízií, revízie smernice o spotrebiteľskom predaji a zárukách som, určite je tam istý priestor zhodnotiť, či sa tam dá ešte niečo urobiť. Spolupracujeme s kolegami z DG pre životné prostredie, aby sme objasnili, eh, čo môžu spotrebitelia očakávať, čo je taký správny, očakávaný životný cyklus produktov, čiže snažíme sa hľadať riešenie eh, tak, aby vlastne aj spotrebitelia si mohli zvoliť udržiateľné riešenia. Ďakujem pani Manfredy aj pán Fonseke za, Fonseca za eh, tieto eh, odpovede. A týmto sa dostávame na závor, na záver debaty o tomto bode. A musíme len zdôrezniť, že samozrejme my ako výbor IMCO e, záleží nám skutočne na harmonizácii e, spotrebiteľskej legislatívy v Európe, aby bola jednoduchá a zrozumiteľná. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu programu a to je stanovisko o prístupe e, tovarov a služieb na vnútorný e, trh vo verejnom obstarávaní z tretich krajín a zároveň podporu rokovania o prístupe tovarov a služieb z únie na, e, do tretich krajín. E, máme tam tiež názor DV a začneme výmenu názorov so spravodajcom pánom Ivanom Štefanecom. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Európska komisia prijala prvý návrh pre toto nariadenie, respektíve pre túto legislatívu 21. marca 2012, aby vytvorila tzv. medzinárodný nástroj pre verejné obstarávanie. Hlavným cieľom bolo zvýšiť váhu EÚ v na medzinárodnom obchode, vo verejnom obstarávaní a dať príležitosť hospodárskym subjektom z EÚ zúčastňovať sa na verejnom obstarávaní v tretich krajinách. E, e, parlament už v januári 2014 prijal stanovisko k tomuto návrhu a potom e, sa tá vec posunula z 5 príslušnému výboru, ale rada bola rozdelená, pokiaľ ide o tento návrh, takmer rovnakým počtom členských štátov E, niektoré teda boli naklonené tomu, tejto myšlienke, iní nie a doteraz e, sa ešte nerozhodlo a preto e, sa zatiaľ parlament nezapojil do rokovaní. Vzhľadom na situáciu na rade, komisia 29. januára 2016 predstavila pozmenený návrh. A podľa mňa teda ja som sledával tú prácu, ktorá bola odvedená v našom výbore a z, zobral som do úvahy predložené návrhy a preto v prvom rade tento návrh stanoviska už obsahuje návrhy, ktoré boli predložené e, v IMKO výbore alebo schválené 17. oktobra 2013 a spadajú do výlučných eh, alebo spoločných kompetencií IMCO a tiež niektoré pozmenujúce návrhy eh, IMCO už boli prijaté do pozmeneného návrhu komisie. Ďakujem pekne, pán Ivan Štefanec. A teraz za SAD. Nikola Danty. Ďakujem pekne, bolo to veľmi dobre odprezentované. Teraz eh, ja by som chcel nadviazať eh, niektoré myšlienky, ktoré sú súčasťou tejto diskusie. Ďakujem pekne za vykonanú prácu ohľadom tejto správe. Eh, prístup na trh eh, k tomuto s tovarmi a službami Európskej únie zo strany tretich krajín musí byť jasne ohraničený, musí byť eh, mm, norm, normami zabezpečený. Je potrebné sa pozrieť na nariadenie z roka 2012, ktoré sa venuje tejto oblasti. Musíme eh, zohľadniť eh, aj všeobecné ciele Európskej únie, podpora hospodárskeho rastu, takisto aj podpora rozvojových krajín, ako aj všeobecných zmluv, bez toho, že by to malo negatívne dopady na stredné malé podniky Európskej únie. Preto toto nariadenie musí byť urobené tak, aby tretie krajiny, ktoré sú súčasťou tohto e, postupu verejného obstarávania v rámci tretich krajín, e, dodržiavali normy Európskej únie, pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj a takisto aj sociálne, e, environmentálne, sociálne aspekty, takisto pokiaľ ide o sociálnu integráciu a takisto aj zamestnanosť, integráciu, reintegráciu situáciu eh, postihnutých osôb, tak ako to bolo napísané v nariadení 427. Eh, Treba upresniť takisto aj možnosť, že akékoľvek tretia krajina, keď splní tieto nariadenia a pokiaľ nebude hmm, uh, napriek tomu ich dodržiavať, e, tak potom musíme uzavrieť tieto konzultácie s ňou. Ďakujem pekne a dúfam, že sme mali veľmi dobrú spoluprácu, keď sme spolupracovali na tejto zmluve. Ďakujem. Now... Ďakujem za skupinu SODA teraz, e, za Alde Dita Charancová. Yes. Uh, th Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať Ivanovi za jeho stanovisko. No musím povedať, že moje stanovisko k novému návrhu sa nezmenilo od môjho stanoviska k prvému návrhu komisie. Ako bývalý diplomat a človek, ktorý strávil celú kariéru v obchodnej politike, môžem povedať, že napriek istému odvodneniu za týmto návrhom dôsledky e, jeho prijatia budú len negatívne a kontraproduktívne pre EÚ a pre podniky EÚ. Aby som to povedal jednoducho zatvorenie dverí vedie len k ďalším zatvoreným dverám a ochranárstvo vedie k ďalšiemu a viac ochranárstvu a nie menej ochranárstvu. Ehm, naši obchodní partneri sa um, budú revanšovať, ak to príjmeme a um, keď zatvoríme e, náš e, trh uh, ako hrozbu, tak uh, dostaneme len hrozbu a uh, hrozby počas vyjednávaní uh, sú to dobré len, keď máme ochotu uh, plniť tieto hrozby, takže um, potom, keď povieme, že chceme presadzovať túto hrozbu a uh, zatvoriť náš trh voči uh, akýmkoľvek štátu, ktorý nepresadzuje reciprocitu v verejnom obstávávaní. A vieme, čo by to znamenalo. To by uzatvorilo náš trh voči a, uh, Američanom a všetkým ďalším národom, s ktorými obchodujeme. Ja myslím, že to by sme potom si zatvorili možnosť uh, získať lepšie obchodné um, dohody s týmito štátmi a uh, Ehm, doma to e, znamená e, možno viac e, pre malé podniky pri obstarávaní, ale to je len malý prospech. Dôsledok bude väčšie náklady a menší výber a menší prístup k ďalšej technológie, pre verejné obstarávanie. A tiež to bude administratív na e, nočná mora, keď budú musieť sa snažiť uplatňovať e, cenový mechanizmus. Čo sa týka e, revanšovania, ako minulé obchodné vojny ukázali, že revanšovanie nie je vždy len materiálne, naturálne. Môže to viesť k uzatvoreniu trhu a keďže naše firmy sú súčasťou globálneho hodnotového reťazca, tak by to e, bolo e, nemudré a e, preto musím navrhnúť pozmúci návrh na odmietnutie a dúfam, že Ivan to nebude brať osobne, ale v tomto prípade som proti tomu. Vince. Ďakujem teraz vy za zelený Giuliarda. Ale ja hovorím v mene našej teňovej spravodajkyne tieňového teňového spravodajcu Durana a on e, chcel aby som prečítal jeho vyhlásenie. E, Chcem nám pripomenúť, že naša skupina bola proti tomu pôvodnému návrhu komisia. E, cieľom malo byť otvoriť obstarávanie mimo EU oveľa viac, ako chrániť obstarávanie v EÚ od nekalej súťaže a my berieme na vedomie revidovaný návrh komisie a cieľom je aby sme sa zamerali na tieto ciele. Poprvé, aby sme objavovali a presadzovali pozitívne e, úspechy e, zo smerice o obsarovaní, len čo sa týka kritéria o udržateľnosti a sociálne a ekologické a etické obstarávanie musí byť e, schopné obstarávania. A po druhé, nástroj reciprocity v obstarávaní, ak bude prijatý, musí tiež slúžiť podpore kritérií udržateľnosti, ktoré určujú zmluvné orgány mimo EÚ a tiež e, treba podporovať spravodlivý prístup miestných uchádzačov k obstarávaniu hlavne malých a stredných podnikov, aby e, sme e, mohli mať kratšie vzdialenosti pri dodávkach, ak to naplní pravidla VTO. A my teraz chceme presadzovať tieto obavy a tiež budeme pozitívne hodnotiť tento návrh. Ďakujem, Julie. Teraz otváram slovo kolegom. Adam Seinfeld. Pán Adam Seinfeld. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pani predsednička. Žiaľ sa obávam, že hovoríme o veľmi ťažkej téme a Ja chápem e, tú myšlienku, aj e, tie vyjadrenia v dokumente, ktoré sú v tom dokumente, o ktorom hovorím. A viem, aké ťažké bolo um, pre Ivana ako spravodajcu um, toto rozpracovať. A tiež e, chápem uh, tie stimuly aj genezu uh, týchto vyjadrení, E, ktoré sú také tvrdé e, voči EU e, aj k tomu návrhu riešenia, ale myslím, že my musíme podporiť to stanovisko, ktoré podľa Dita. A to, že my zažívame veľmi ťažkú dobu, nielen v EU, ale aj vo svete. A ochranárske postoje prevozujú nad otvorenosťou a narastajú sily aj v Európe, aj vo svete, ktoré chcú e, zatvárať štáty e, pred spoluprácou a sú proti globalizácii. Ja to nazývam aj, považujem tak, že my e, máme dočenia s globalizáciou blahobytu a e, v tejto situácii veľa e, štátov, aj členských štátov EU, aj e, tretich štátov mimo EU e, robia kroky, ktoré sú zamerané na podporu vlastných podnikov hospodárstva na úkor spolupráce. Aj tu v EÚ máme dočenia z iniciatívy, ktoré podľa mňa sa týkajú tiež verejného trhu, ale formálne oficiálne sa zameriavajú na súkromný trh, na súkromnú sféru a e, je preukázané, že e, máme dočinenia s ochráncom e, pri vonkajšom trhu a to je v prípade dopravy alebo vysielaných pracovníkov. Podľa mňa to je absolútne jednoznačné odvracenie sa od spoločného homogénneho trhu. A, um, prečo sa tam hovorí uh, pri verejnom obstarávaní? Pretože by sa zdalo, že to sú dve rôzne veci, ale ak si niekto myslí, že uh, môžeme uh, robiť uh, odstrašujúce odstrašujúce kroky, disciplinujúce kroky v jednom odvetví, tak sa milí, pretože ak sú štáty, ktoré aj formálne robia ochranárske kroky Eh, hoci eh, výlučne eh, voči podnikom iných štátov v súkromnej sfere. Potom sa nájdú štáty, ktoré v verejnom sektore aj v verejnom obstarávaní budú robiť takéto kroky tiež. Tak keď hovoríme o verejnom obstarávaní a rovnosti podnikov v tretich štátoch, keď však nám sa nepodarí dosiahnuť e, túto rovnosť na e, homogénnom vnútornom e, trhu, ktorý je nielen základom, ale aj bezpodmienečnou požiadavkou existencie Európskeho spoločenstva, tak potom ako môžeme to vymáhať na tretich štátoch? No nakoniec chcem povedať, že vyjednávania a pri mene z polných stanovisk bude vždy e, účinnejšie ako odstrašujúce kroky, pretože tie odstrašujúce kroky sa týkajú štátov, ktoré e, majú ďaleko k myšlienke rovnoprávnenia e, podnikov na globálnom trhu a je preto preukázané, že aj e, pri ťažkých hospodárskych podmienkach, e, ťažkých podmienkach pre spoluprácu, napríklad e, rôzne štáty z Afriky a Ázie či Južnej Ameriky dokázali tieto prekážky prekonať a účinne fungovať na tých trhoch v tretich štátoch. Preto si nemyslím, že by bolo dobré E, premeniť e, hospodárskú vojnu na skutočne politickú vojnu. No Ďakujem, Adam. Ak e, nechcú vystúpiť ďalší kolegovia, dám slovo Ivanovi Štefancovi, spravodajcovi na uzatvorenie rozpravy. Ďakujem a chcem sa poďakovať všetkým kolegom za pripojenky a stanoviska a príjmam ten argument o tom, že spoločný trh nefunguje veľmi dobre a že sú to ochranárske praktiky, to je žiaľ skutočnosť, e, ale e, moje celkové východisko, dôvod prečo postupovať bol v tom, že musíme brať do úvahy globálne trendy a musíme predvídať tieto trendy a musíme preto vážne zvažovať také nástroje, hlavne z hľadiska medzinárodných obchodných vyjednávaní v budúcnosti. Preto e, naozaj sa teším na ďalšiu diskusiu. Ďakujem. Ďakujem e, spravodajcovi, keďže to, e, máme to potešenie, že tu máme vedúceho generáliteľstva pre obchod. Dám vám slovo, aby ste sa k tomu vyjadrili. <clears throat> Thank you, madam. Ďakujem, pani predsednička. Ja som vedúci útvaru v DG rast, ale sme um, kolegovia z DG pre obchod a e, sme vďační za toto vymenovú názorov v Európskom parlamente a za e, pozmenný návrh komisie, ktorý bol prijatý v januári 2016 naozaj tá situácia v globálnom trhu sa zmenila a zmenila sa od e, toho pôvodného návrhu komisie 2012 a tiež od prijatia tohoto revidovaného návrhu. EU má trh s obstarávaním, ktorý e, je štandardne otvorený e, uchádzačom e, z tretich štátov a ich tovarom a službám. A naproti tomu naši hlavní obchodní partnery USA, Japonsko, Čína, Turecko, Brazília všetky uplatňujú ďaleko siahle preferenčné mm, programy a diskriminačné konania. Komisia sa domňa, že nesmie umožniť našim obchodným partnerom naďalej diskriminovať proti európskym firmám, zatiaľ čo náš vlastný trh je otvorený v zahraničnej konkurencii. Preto sme presvedčení, aby bolo že je potrebné mať návrh, ktorý posilní páku a silu EÚ v medzinárodných vyjednávaniach. My už e, istú dobu sa angažujeme v bilaterálnych vyjednávaniach e, v obchode a tiež vo viacstranných vyjednávaniach e, v rámci dohody o vládnom štátnom starávaní vo VTO v Ženeve. Všetky tieto vyjednávania jasne ukázali, že EÚ nemá istú páku, istú silu v medzinárodných vyjednávaniach pre ďalšie otvorenie trhu. Pozmenený návrh komisie zohľadňuje značný počet pozmienených návrhov od Európskeho parlamentu, ktorý bol odhlasovaný v 2014 a ktorý potvrdil nový parlament, ale tiež obavy, ktoré vysvetlilo viacero členských štátov v rámci vyjednávaní v Rade. A rád by som zdôraznil niekoľko z nich. tie pozmenený návrh komisie už e, nenavrhuje možnosť uzatvoriť dokonca aj dočasne trh. Európsky trh e, zahraničným uchádzačom a tovarom a službám, ale len uplatňovať e, cenové postihy, ktoré by sa použili len pri porovnávaní ponúk a rôznych rôznych ponúk bez žiadneho dopadu na konečnú cenu, ktorá sa má zaplatiť. To znamená, hlavný princíp v tom, že EU je a priori no, otvorený trh, ostáva zachovaný v tom pozmenenom návrhu. Tiež sme zavedli viacero zmien, aby celý ten nástroj bol oveľa menej ťažkopádny z administratívneho hľadiska. My sme vymazali um, tzv. decentralizovaného uchádzača, ktorý by umožnil uh, orgánom pre verejné obstarávanie obmedziť uh, alebo odrezať jeho prístup k obstarávaniu a potom je ten e, postup oveľa menej ťažkopadný a tiež e, dôkazné bremeno o spôsobilosti e, tých uchádzačov a ponúk bude prenesené na tretie štáty a nie na orgány obstarávajúce. A, takže nakoniec bol tiež konkrétna požiadavka parlamentu, aby ten návrh vylúčil z platnosti a predmetu nielen e, tieto štáty a štáty GSP+, ale tiež európske malé a stredné podniky. Chcem e, ubezpečiť tento výbor aj parlament, že tento pozmený návrh by nemal mať žiadny dopad na uplatňovanie smerníc o verejnom obstarávaní, ktoré boli prijaté v 2017 a ktoré sú úplne v našich členských štátoch tieto budú naďalej platiť a budú platiť aj pre EU, aj pre zahraničných e, uchádzačov a to ostane nezmenené aj s prijatím tohoto nástroja pre medzinárodné obstarávanie. Takže ďakujem za príležitosť, aby som e, sa vyjadril k tomu. My sme vďační za to, že parlament e, pokračuje po svojej diskusii o e, tomto návrhu a dúfame, že to spustí diskusiu v rade, kde viacero technických rozhovorov prebehlo minulý rok, ale nebolo veľa dosiahnuté tento rok. Ďakujem, Jean-Yves, za vašu prezentáciu pre komisiu a pozmeňujúci návrh, a no, lehota na pozmeňujúci návrh bude 27. júna o 12. a Mm, tým zotvárame e, výmenu názorov o mm, prístupe dobrého e, služieb z tretich štátov na verejné obstarávanie na vnútornom trhu. A teraz ideme na ďalší bod programu a to je vymáhanie smernice 206-123S e, o službách na vnútornom trhu, ktorá upravuje mm, oznamovacie konanie pre umožnenie prepodlenie Ehm, programov a režimov a zmenu smernice 26 eh, a nariadenia 1024 a 2012 eh, o administratívnej spolupráci eh, na informačnom systéme a vnútornom trhu a spravda je Sergio Gutierrez a chcem vám povedať, že rada už prijala svoj všeobecný prístup 29. maja v zrieklanom konaní a e, tiež e, je tam predvedená lehota pre hlasovanie v novembri a tiež parlament e, už videl stanoviska vo veci subsidiarity od Francúzska aj Nemecka a chcem dať slovo komisii. Pán Henning Einstein z DG Prerast chce predložiť svoj návrh a svoj, svoje hodnotenie dopadov. Ďakujem the floor. Máte slovo. Dobré ráno, ďakujem pekne, pani predsednička a vážení poslanci, kolegovia, ďakujem, že ste mi dali slovo, aby som prednesol tieto návrhy na oznamovanie a jednoznačný eh, pohľad, že a služby na vnútornom trhu poskytujú obrovské výhody a sú o tom štúdie nielen od komisie, ale aj od centrálnej banky a to jasne ukazuje. Ten názor, že e, lepšie plnenie služby o smernici o službách e, by mal značné pozitívne ekonomické dopady tiež. Tiež e, je tu uznanie o tom, že existujú konanie o oznamovaní ne, poskytuje e, ne, nebráni e, zavazaniu e, neodvodnených prekážok a preto komisia musela spustiť viacero pilotných projektov o nových zavedených opatreniach a v skutočnosti viacero z tých, ktoré teraz zavádzame, sa týkajú opatrení, ktoré na novo zavedli členské štáty. Proti tomuto myšleniu a dôvodu parlament rada aj súd auditorov e, vyzvali e, k lepšiemu plneniu smernice o službách a aby komisia prednesla návrh e, pre revidované a zlepšené konanie pri oznamovaní. A tiež asi 80 účastníkov sa domnieva, že ich existujúce postupy nefungujú dostatočne. A ako som povedal, máme skoro 10 rokov skúseností e, pri existujúcom e, postupe notifikácií o smernici o službách a my sa snažíme pracovať s členskými štátmi a expertnými výbormi, aby sme e, zlepšili a schválili ten, to existujúce konanie, no dospeli sme k záveru, že naozaj potrebujeme legislatívne prehodnotenie, aby to fungovalo dobre a tu sú niektoré dôvody prečo. 90% z oznámení, ktoré zostávame, sú zákona, zákonoch, ktoré už boli prijaté v členských štátoch, takže akákoľvek výmena názorov potom eh, je eh, smiešná a eh, predmet tej povinnosti o notifikácii je nejasný pre e, niektoré orgány a tiež je tu nedostatok e, plnenia len 7 e, členských štátov naplnilo svoju povinnosť oznamovať a kvalita je často slabá a tiež pri tovarových službách účastníci nemajú prístup e, a tiež tam je transparentnosť, čo je podľa nás kľúčový nedostatok. Chceme ustanoviť e, efektívnejší mechanizmus oznamovania, chceme zlepšiť e, kvalitu notifikácií, ktoré dostávame a čo ešte dôležitejšie, aj národných opatrení prostredníctvom výmeny skúseností a najlepších postupov, než tieto sú prijaté. A napokon chceme tiež zabraniť nedôvodným, nedôvodným a aby sa nedôvodné a e, neprimerané opatrenia prijímali. A tiež chceme zaviesť transparentnosť pre účastníkov. A hlavné vlastnosti sú, že je to samostatná smernica, ktorá naplňa e, smernicu o službách a nie je tu zmena, nie je tu nič zavedené, čo sa týka podstatných požiadaviek v porovnaní s tým, ktoré sú upravené v e, smernici o službách. Takže čo do podstaty a obsahu, tá smernica o službách je e, nedotknutá. Hovoríme tu len o postupe konaní notifikácií a e, myslím, že potrebujeme e, konanie e, svojho druhu, pretože Eh, úprava v službách eh, v EÚ je iná ako úprava o tovaroch, takže nemôžeme uplatniť rovnaký postup pre notifikáciu. A tiež potrebujeme, aby účastníci a členské štáty pracovali v partnerstve, aby zlepšili kvalitu legislatívy. Tiež navrhujem, aby sa použil systém IMI, eh, ktorý už existuje, aby sme nevynášali nič nové. Tento graf je zhrnutie tých postupov a úvodná konzultácia 3 mesiace pred prijatím a potom nasleduje pripomienkovacie konanie a dnes eh, pri eh, dnešnej notifikačnom konaní len eh, k 10% dostávame pripomienky, k 90% nedostávame pripomienky, ktoré potom členský štát berie do úvahy a len v jednom prípade sú tam naozaj podstatné obavy, čo týka súladu oznamovaného opatrenia s existujúcimi predpismi. A v tomto 1% prípadu navrhujeme možnosť, aby komisia vydala a oznámila podrobný dialog, aby e, to oznámila členským štátom a aby mohli e, orgány komisie prijať rozhodnutia ako som povedal, navrhujeme využiť existujúci systém IMI, e ktorý bude treba upraviť pre tento účel. No, toto je technicky možné a navrhujeme vytvoriť verejné rozhranie, aby sme umožnili účastníkom mať prístup k oznámeniam a tiež poskytnúť pripojenky k oznámeniam, ako je tom teraz v prípade tovarov, ale žiaľ nie v prípade služieb. A tu vidíte stránku, ktorá ukazuje, ako funguje ten systém IMI. Tu treba vyplňať formuláre a tiež je poskytnutý automatický preklad kľúčových informácií. Ďakujem, teším sa na rozpravu. No, I give the... Ďakujem, pán Henningstein. Teraz dám slovo spravodajcovi, pán Sergio Guterres, preto. Ďakujem pekne. Sorry, sorry, sorry. Ďakujem pekne. Nejde to. Nie si na inom kanále? También los ponentes en la sombra. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že som mohol pracovať eh, s tieňovými spravodajcami. Con la que compartimos los objetivos que Ďakujem pekne, pán predseda. Som rád, že som mohol spracovať s tieňovými spravodajcami, ako aj so zastupcami komisie. Na tejto správe je, je jasné, že ako náhle sa pozrieme na detaily, tak sú tu odlišné uh, názory. My môžeme zjednodušiť prekažky, takisto aj notifikačný proces. Súhlasíme s veľkou časťou tohto textu, ktorý je takto navrhnutý, ale rada, pokiaľ ide o pôvodný návrh komisie, tam bola eh, a hlavne Náš výbor bol veľmi rozdelený, pokiaľ ide o e, jednotlivé názory a pokiaľ ide o aplikovanie jednotlivých opatrení. Hovorím teraz o detailoch tejto smernice. My sa dovnímame, že tu máme konsenzus, e, ktorý by sme mali ešte prehlbiť, aby to bolo čo najrýchlejšie v prvom čítaní prijaté. E, v každom prípade musíme zistiť, aké sú tie najproblematickejšie miesta, ktoré tu e, predkladá tak rada, ako aj politické skupiny. Sú tu tri problémy. Poprvé, proces, eh, legislatívny proces a jeho flexibilita, po druhé notifikačný proces, ktorý by nemal spôsobiť eh, odloženie, prílišné odloženie eh, schopnosti prijímať tieto normy a takisto aj notifikovať členským štátom. A potom tretí, taký najcitlivejší bod je zabezpečiť inštitucionálnu rovovahu medzi národnými parlamentami, Európskou komisiou a súdmi. Pokiaľ ide o články 6 a 7. A pokiaľ ide o zabezpečenie a posilnenie právnej bezpečnosti treba zohľadniť také koncepty, ako je povinnosť notifikovať alebo opätovne notifikovať niektoré otázky. Aby som mohol konkretizovať tieto naše návrhy a teda aby som konkrétnejšie ich spomenul, je potrebné povedať, že my chceme už z princípu sa vyjadri takým spôsobom, že prijatie a rozhodnutie členského štátu, ktorým proces rozhodovania nemôže byť spochybnený, tu musí byť zakotvený. To znamená, že prijatie sa bude realizovať, ako náhle posledné rozhodnutie bolo prijaté zo strany vlády, ako náhle hovoríme o legislatíve alebo ktorá bola prijatá zo strany Národného parlamentu, pokiaľ ide o legislatívny postup. My sa domnievame, že je tiež veľmi dôležité, a keď hovoríme o povinnosti notifikovať, aby sme mali na mysli dve alebo tri aspekty. Poprvé, my by sme chceli lepšie definovať povinnosť zavádzať modifikácie, pokiaľ tieto modifikácie prinášajú substantívne zmeny voči tomu, čo už teraz existuje. Myslím si, že by bolo potrebné toto lepšie definovať kvôli väčšej právnej istote pre všetky subjekty. Čo je to substantívna zmena a ako ju máme interpretovať? Tým istým spôsobom by sme chceli modifikovať všetky otázky, ktoré sa týkajú opätovnej notifikácie. Aby tu neprichádzalo k omeškaniu postupu, my chceme takisto zabezpečiť e, zmenu opätovnej notifikácie. Či už ide o aspekty, eh, kde chceme eh, vylúčiť eh, opätovnú notifikáciu, pokiaľ ide o legislatívne zmeny pretože naviac, ak by sme tým spôsobili ešte aj omeškanie tohto postupu, a to by mohlo vytvoriť kolíziu medzi tak legislatívnym procesom, ako aj diskusiou, ktorá sa bude odohrávať. Čiže všetky tie pozmeňujúce návrhy, ktoré budú predkladané, tie by mali mať a budú mať dopad na povinnosť opätovnej notifikácie. A my chceme, aby tam boli oveľa uh, pevnejšie termíny. Chceme predložiť v tomto duchu aj pozmeňujúci návrh, ktorý jasne stanoví to, že opätovná notifikácia sa musí konať do maximálne jedného mesiaca po prijatí aby takáto substatívna modifikácia alebo zmena nespôsobila omeškanie ďalších tých troch mesiacov a aby sme e, nemali ďalšie a ďalšie odklady, ktoré príliš natiahnu tento notifikačný proces. My chceme vylúčiť e, tie maličké obce do 1500 mm, obyvateľov, aby nemuseli mať túto povinnosť opätovnej notifikácie. Myslím si, že notifikácia by sa mala konať iba vtedy, keď je tu veľký ekonomický dopad alebo príliš veľká ekonomická prekážka by tu mohla vyvstať. Myslím si, že schopnosť vytvoriť tieto bariéry, pokiaľ ide pre maličké obce, by mohli spôsobiť príliš veľa byrokracie, eh, eh, takisto aj notifikáciu pre Európsku komisiu, pretože by bola zaplavená pod potom notifikáciami, pretože máme 6 tisíc e, obcí, ktoré majú menej ako, pardon, 200 obyvateľov. Vo Francúzsku toto číslo je, je oveľa väčšie. U nás je to teda tých 6 tisíc v Španielsku a preto tieto notifikácie maličké obce by nemali platiť, pretože to by bolo veľké, príliš veľké administratívne bremeno, ktoré vôbec nie je dostatočne zdôvodnené Ako nám povedala už e, rada počas e, nášho zasadnutia medzi spoločne s Európskym parlamentom, komisia už o tom bola informovaná. My sa domnievame, že by bolo potrebné tu zaviesť takú naliehavú klauzulu, pokiaľ sú tu e, sociálne alebo environmentálne dopady. Snažte sa teda skrátiť tento notifikačný túto notifikačnú lehotu. Eh, pokiaľ ide o eh, postup varovania, Mali by sme jasne stanoviť to, že dôkazné premeno nebude eh, prenesené na iné subjekty, pokiaľ ide o súdny dvor parlamenta a tak ďalej. Takže potrebujeme skrátiť čo najviac tieto lehoty, ale hlavne chceme pozmeniť tento postup takým spôsobom, aby nám to nebranilo. Aby to nebránilo vnútroštátnym parlamentom príjmať tieto rozhodnutia, aj keď eh, už nejaké upozornenie eh, bolo eh, zaslané. Dúfam, že budeme môcť čo najskôr prijať toto rozhodnutie, že budeme môcť príjmať tieto rozhodnutia na vnútroštátnej úrovni a po tomto upozornení Európska komisia ako náhle vidí, že toto príjmanie už i e, zo strany vnútroštátnych parlamentov naďalej porušuje legislatívu, tak v tom prípade Európska komisia e, môže sa obratiť na Európsky súdny dvor a toto rozhodnutie bude zmrazené až do toho času, kým súdny dvor nepríjme E, konečné rozhodnutie, čiže či tieto opatrenia porušujú smernicu o službách. Avšak e, to nám nebraní vnútroštátnym parlamentom, aby sme príjmali tieto rozhodnutia. Ide len o tú kolíziu, o ten uh, náraz, ktorému sa chceme vyhnúť. A pokiaľ ide o, o odvolanie, samozrejme to je možné, a to rozhodnutie, ktoré bolo zamrazené, to zostane zamrazené, až kým dvor nepríjme toto rozhodnutie. Takže si myslíme, že takýmto spôsobom sa vyhneme takému konfliktu legitimity medzi jednotlivými aktérmi, však e, nespôsobí to e, zvratenie dôkazného bremena a pot- takisto aj negatívne dopady, ktoré by mohli z toho vyvstať ktoré by mohli ktoré by mohol toto rozhodnutie komisie spôsobiť budúci týždeň. Budeme pokračovať e, opätovne o rozprave v rámci týchto dát. Ďakujem pekne a teraz odovzdám slovo politickým skupinám. Du- Chceme skončiť skôzu o 12. Ivan Štefanec, EPP. Express my position. First of all, I'd like to thank the reporter who has been very active and he has initiated already first exchange of view. Dobre, čiže my už e, sme mali výmenu názoru medzi e, e, to pardon, tieňovými spravodajcami, ich teraz chcem zdôrazniť postoj komisie, pretože ja podporujem tento návrh. Toto, spôsobuje, toto je súčasťou vlastne balíčka o službách, ktorý by mal zlepšiť situáciu na našom vnútornom trhu, pretože zatiaľ to nie je úplne optimálne. A tie mechanizmy notifikácie ktoré boli už e, stanovené v smernici o službách, nie sú dostatočne e, účinné a preto je potrebné aj zabezpečiť oveľa väčšiu zmenu. Pokiaľ ide o ten návrh komisie, my musíme opätovne zaviesť e, tento postup. Myslím si, že je to vítané a v tomto postupe sa jasne stanovuje, že členské štáty musia vždy notifikovať tie zvláštne požiadavky na poskytovanie služby skôr ešte než to vstúpi do platnosti. Musia byť premyslené tieto postupy, aby sme zabranili rôznym žalobám o porušovaní povinností. My podporujeme tento nový oznamovací postup. v smernici o službách a, ako už bolo povedané, Rada už k tomu svoj postoj vyjadrila, ale ja si myslím, že stanovisko komisie v tomto zmysle oveľa lepšie. Pokiaľ ide o načasovanie, radi by sme mali tú pôvodnú lehotu, aby sme mali čas na prípravu dobrých kompromisov. Teším sa na spoluprácu a dúfam, že sa nám to úspešne podarí dotiahnuť do konca. Ďakujem pekne. A teraz e, Jody Garling. Ďakujem. Ja som tu za Vicky Ford. E, som tu asi jediná Britka, ktorá tu dnes vôbec je v Bruseli. Však Vicky Ford hovorí, že e, to podporujem, tento návrh, pretože by to uľahčilo obchodovanie v cezhraničnom meritku. Naša politická skupina to môže podporiť. Rozšírenie pôsobnosti členských štátov, pokiaľ ide o tento článok, hm, to by mohlo pomôcť. Zavedenie systému v výstrach alebo upozornení, to by mohlo umožniť komisii, aby sme mohli zatiahnuť záchranu brzdu. Diskutovali sme o niektorých veciach na strane spravodajcov v predmesiacom Štrásburgu a Niektorí sú za to, aby sa tento identifikačný postup normálne skrátil, ako náhle budeme e, to mať dispozícii, ale potrebné mať dostatočný čas na preverenie Niektorí si myslia, že renotifikácia alebo opätovná notifikácia nie je vhodná, pretože by sa členské štáty museli prejsť tým istým, tou istou lehotou. My nechceme, aby nastalo to, že členské štáty už budú sa snažiť to skracovať na a zmenšovať na menej uh, náročnejšie požiadavky. My chceme zariadiť to, aby to nebolo podkopávané, hodnotenie proporcionality celej smernice a v, pokiaľ ide o tie konečné hodnoty, pokiaľ ide o smernicu o službách, tá umožňuje, aby väčšina prežiad, e, prekážok pre poskytovanie služieb sa primala na miestnej úrovni a preto by bolo dobre mať viacej flexibility. Otázka je, že či by sme mohli o tom hlasovať ešte skôr. V auguste na výbore to sa musíme ešte venovať tomu na stretnutí nášho výboru. Ďakujem pekne a tak Kalas z Alde. Ďakujem. Ja vítam tieto pravidla revidovať notifikácie o služieb, pretože súčasný postup nefunguje dobre. My nechceme, aby nám to vytváralo ďalšie prekážky. Pokiaľ komisia vyjadruje určité o, eh, takéto potvrdenia. Tam není to v súlode. No smernica o službách mala by vydať, že najprv k tomu záväzné rozhodnutie, pretože inak to bude len a len bezvýznamný postup. A preto sa musíme zaoberať tým, aby aj tu bola transparentnosť postupu. Niektoré časové lehoty musíme vyjasniť. Nie je jasné, čo sa stane s tým, keď členský štát nám nebude notifikovať eh, niektoré opatrenia. Dúfam, že sa nám podarí nájsť eh, kompromis. Ja sa teším na spoluprácu s kolegami a myslím, že by sme mali pokračovať eh, v záujme dobre fungujúceho vnútorného trhu. Ďakujem Kaji a teraz za zelených Julia Reda. Ďakujem pekne. Teraz hovorím v mene Pascala Durand, ktorý tu nie je prítomný nemohol tu byť. Ten e, je proti návrhu komisie a to z nasledujúcich dôvodov, pretože si myslí, že sú tu určité opatrenia, ktoré členské štáty príjmajú a ktoré sú diskriminačné a ktoré nie sú odôvodnené asi sa preháňa ten dopad, keby sa to odstránilo, Európska komisia by mohla e, odstrániť e, hlavne podľa článku 7, kedy komisia môže nariadiť e, členským štátom určitý postup. To by dávalo však veľkú moc komisii. Takisto neexistuje tu možnosť vynoviť pravidla, kde musia členské štáty demonstrovať kompatibilitu s smernicou o službách. Tým sa obmedzuje právo členských štátov regulovať návrh komisie v článku 4 v rámci požiadavku, ktoré sa týkajú článku 16 smernice o službách, ohrezuje opätovné zavedenie princípu krajiny pôvodu, čo bolo odstranené z smernice o službách po veľmi, veľmi dlhej diskusii. Takže teraz je e, to najvyšší čas, aby členské štáty mohli reagovať na pripomienky, ktoré komisia predloží. My sme za voľný pohyb e, a služieb, ale nemôže to škodiť alebo uberať e, pra, členským štátom právo regulovať. Napríklad príjmanie opatrení v rámci verejného záujmu Takže my na tom trváme, že to musí byť umožnené. Ďakujem pekne. Tým končím toto kolo diskusie, pokiaľ sa nikto ďalší nehlási o slovo, tak opätovne dám slovo komisii. Ďakujem. Ďakujem za vaše pripomienky. Povedali ste niekoľko slov o postoji komisie. Chcem povedať niečo čo k tomu, čo bolo tu povedané, pokiaľ ide o parlamentných pozmeňujúcich návrhy. Ja plne chápem argument zvrchovanosti parlamentu. To určite nikto nespochybňuje ale otázka stojí v tom, že či sa to bude vyžadovať. Či sa bude vyžadovať úplné vylúčenie pozmeňujúcich návrhov parlamentu z tohto postupu notifikácie. My si nemyslíme, že by to tak malo byť. Možno, že by to mohlo viesť k tomu, že sa príjme niečo úplne odlišné a preto si myslíme, že tá výmena názorov a komentáre by tu mali byť. A nemali by sa týkať toho pôvodného návrhu, ale až toho konečného návrhu. A tiež sa nám nepáči až ex post notifikácia. E, my si myslíme, že už to nemá cenu, keď to opatrenie už je dávno zavedené. Pokiaľ ide o vylúčenie malých obcí, my si myslíme, že to nie je v službách e, alebo v prospech členského štátu a všetky celej jej e, správnej úrovne. Členské štáty si to môžu opraviť sami, takže vylúčenie niektorých malých obcí alebo niektorých tých správnych subjektov by nebolo úplne v súlade so smernicou o službách, keďže sa vzťahuje na celé územie a na všetky administratívne úrovne. Pokiaľ ide o tento postup, to požadovala aj rada s tým, že je potrebné riešiť e, naliehavé situácie. A treba na vás apelovať, aby ste zabranili zavedeniu nejakého alternatívneho postupu, ktorý by mal potom byť e, využívaný viacej e, v tom texte alebo v tom návrhu rady je to previazané so skutočnými výnimočnými situáciami. Potom, pokiaľ ide o, o tú trojmesačnú lohotu, to je štandardná lohota, ktorá sa používa pre všetky uplatnenie postupov. Ide o to, že pokiaľ tá výmena názorov potrebujeme na to, mm, by mala mať zmysel, tak potrebujeme na to veľa času, potrebujeme to dať preložiť a potom potrebujeme aj oznámy členských štátov. No a je potrebné mať aj čas na tú reakciu k tomu, že, že to nebude mať žiaden dopad, že členské štáty niečo neoznámia, tak to by som chcel upozorniť na článok 3.4, ktorý kodifikuje súčasnú legislatívu, pokiaľ ide o tovary kde je uvedená možnosť, že sa jednotlivec môže obratiť na e, súd a môže to byť anulované, avšak je to v tom našom návrhu, aj keď to bolo vypustené potom e, v článok 4 odkazujúci na článok 16 smernice s tým, že by sa tam znova zavadzal princíp z krajiny pôvodu. Chcem povedať, e, že toto len reflektuje požiadavky článku 16 smernice. Proste ten náš návrh e, priamo cituje bez akékoľvek zmeny túto súčasnú smernicu. Pokiaľ ide o otočenie dôkazného bremena, členské štáty už zaviedli opatrenia, a je potrebné zabezpečiť to, aby dokázali to, že je to opravnené a primerané a že nič iné sa nebude požadovať v rámci notifikácie. Nechápeme teda, v, kedy by mohlo vôbec prísť k otočeniu dôkazného bremena. Samozrejme, komisia môže sa na to pýtať a žiadať odôvodnenie a aj o, akákoľvek kritika alebo tieto komentáre musia byť odôvodnené. Toto sú teda naše prvé reakcie. Ďakujem za to, že ste si ma vypočuli a budeme veľmi radi pokračovať tejto diskusie. Ďakujem, pán Ešten. Ďakujem Ostatným rečníkom musíme však ukončiť túto tému, lebo máme veľké omeškanie a no, budeme 12. a 13. júna sa venovať zase tejto správe na ďalšom zasadnutí nášho výboru, potom 20. júna.